pani Justiny Vitajskaute od 1. 21. novembra 2012 a pani Monika Panajotova s efektom od 6. decembra 2012. Navrhujem, aby sme za e, tieto mandáty vyhlasili za platné, ak nemáte námietky. Takže platnosť týchto mandátov je potvrdená. Frakcia EFD podala žiadosť e, na vymenovanie e,